si vás dokážeme nakloniť, aby sme dokázali zmeniť rokovací poriadok. Ďakujem pekne. Mann, Vážený pán Mann, ja chápem vašu frustráciu. Mne sa tiež nepáči, že nemôžem eh, dať poslancom slovo v takýchto dôležitých otázkach a máte pravdu, že by to, si to vyžadovalo zmenu rokovacieho poriadku. Takže to je problém. No a ja som tiež povedala, že počas debát, keby všetci všetci dodržiavali rečnícky čas, tak by sme tak by v rámci každý aj dostalo viacej osôb možnosť vyjadriť sa. To je problém. Ďakujem pekne. Teraz pristúpime k hlasovaniu, ale e, zapamätali vaše pripomienky sme si e, zapamätali. Takže teraz budeme hlasovať o 7 návrhoch uznesenia o náboženskej slobode v Pakistane. No a pán Poselt e, chce predložiť ústny pozmeňujúci návrh k odseku 13. Vážená pani predsednička, naši kolegovia mm, veľmi vynikajúco rokovali a dospeli k veľmi dobrému uzneseniu. Ale v článku 13 vzniklo znenie, ktoré je zmetočné a v podstate nič neznamená. No a preto navrhujeme e, nové znenie, a totiž e, znepokojuje možné zneužívanie e, kampaní za slobodu na vierovýznania v OSN e, e, v súlade s uznesením zo 6. 16. novembra alebo z novembra 2009. Takže žiadame, aby ste podporili toto nové znenie. Ďakujeme pekne, pán posol. Sú proti tomu nejaké námietky? Mm, vidím, že zdá sa, že nie. Takže budeme na tom takto hlasovať. Takže budeme hlasovať o ústnom pozmeňujúcom návrhu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To bolo prijaté. No a teraz budeme hlasovať o úvodné ustanovenie B v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, No, to si overíme. Takže hlasovanie je otvorené o druhej časti úvodného ustanovenia B. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A to bolo zamietnuté. Uh, recital Roman Úvodné ustanovenie rímska 5, oddelené hlasovanie, to je za? Proti? Zdržali sa? To bolo zamietnuté. Dobre, a teraz eh, o celom návrhu uznesenia. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. To bolo prijaté. The next item is the vote. A teraz eh, pristupujeme k návrhu šiestich uznesení o Thajsku. Pozmujúci návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa. To bolo zamietnuté. Pozmienujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa, ten bol zamietnutý. Pozmienujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa, to bolo trošku tesné, takže si to skontrolujeme. Skontrolujeme si to elektronickom hlasovaní. Pozmienujúci návrh 6, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A tento návrh bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? To bolo zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7, kto je za? Proti? Zdržali sa? To bolo tiež zamietnuté. Úvodné ustanovenie A, v dvoch častiach. Po prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Pozmite návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmite návrh 3, za, proti, zdržali sa zamietnutí. No a teraz eh, spoločný návrh uznesenia. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Takže to bolo prijaté. No a ďalším bodom je hlasovanie o 7 návrhov uznesenia o Barme. Neboli prijaté žiadne pozmeňujúce návrhy, takže celý, celý návrh uznesenia, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A to bolo prijaté. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým autorom všetkých uznesení. No, zápisnica, zápisnicu tohto zasadnutia dostane parlament na schválenie na začiatku ďalšieho zasadnutia a ak nie sú žiadne pripomienky, e, tak e, prijaté uznesenia e, predložím príslušným osobám a orgánom. No a zasadnutie Európskeho parlamentu